Kým teda poprosíme kolegov z roz, e, výboru pre rozpočet, aby sa usadili, Žan, e, skúsme e, overiť, či funguje vám hlasovacia karta. Takže musíme pridať ešte jeden hlas v mene predsedu, lebo nemá za sebou hlasovaciu kartu. One more. We have to check the quorum. Mm. Ah, On n'est So the, the vote is open for a test. Čiže testujeme hlasovacie zariadenie. Prosím,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 o riaditeľovi, o zástupcovi riaditeľa, ale ešte chcem formálne výbory e, upovedomiť, že je tu jednotné rozhodnutie po vypočutí a e, bude tu odporúčanie aj pre konferenciu predsedov Lásla Andora vymenovať ako nezávislého člena riadiaceho výboru EFSI Pristúpi sa teda k vymenovaniu na základe jednomyselného rozhodnutia. Blahoželáme mu teraz hlasovanie. E, pán Molterer asi e, ako riadiaceho e, riaditeľa EFSA, EFSI, pardon, áno, samozrejme, tajné hlasovanie. Je to opätovné vymenovanie tohto pána. To asi nemôžeme zohľadniť. Diskusia prebieha aj mimo e, mikrofonov. Hurry up. Poponáhľajte sa, prosím. we close the vote. Hlasovanie uzatváram. 44 za, 2 proti, 6 sa zdržali hlasovania. Takže tento kandidát je schválený. 45 eh, za. Teraz o hlasovanie o vymenovaní Iliany Canovej, zástupkyňa riadiaceho riaditeľa FC. Opäť e, tajné hlasovanie, menovite, nech sa páči. We close the vote. Hlasovanie uzatváram. 44 za plus 1, čiže 45, 3 proti, 5 sa zdržali hlasovanie. Blahoželáme aj kandidátke Cánovej. Predtým, ako uzatvoríme naše zasadnutie, schválime zápas, zápisnicu z 2. júla. Ak nie sú námietky, tak je schválená. Ďakujem uzatvárame toto stručné, ale účinné zasadnutie. Dovidenia. Bye bye. Robert. Bye bye.